Voilà, merci, euh, merci à tout le monde. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Budeme pokračovať v našej práci. Po tom, čo sme za zatvorenými dverami hovorili o Kambodži, o uznesení, ktoré sme prijali v decembri. A ide teda o uznesenie liehave, tak by som vám chcel pripomenúť, že minulý týždeň sme hovorili a hlasovali o uznesení o aj Bielorusku, o Filipínach a, a aj o Gaze. Chcel by som takisto vám povedať, že zajtra v tejto istej miestnosti budeme mať výmenu názorov o, situácie, o situácii ľudských práv v pásme Gazy. Bude tu delegácia, pokiaľ ide o vzťahy s Palestínou, nie to tá istá, ktorá má aj vzťahy s Izraelom? Nie, táto je, sa venuje teda Palestíne a takisto by som vám chcel povedať aj nasledovné. Spolutovaním by som vás chcel informovať, že opätovne sme sa snažili naprogramovať misiu nášho výboru DROJ do Bahrajnu 6. až 8. mája a tak 23. apríla sme dostali list od veľvyslanca Bahrajnu v Bruseli, ktorý, ma, ktorý nás informoval, že kvôli že nás nemôžu prijať v Bahrajne, pretože teraz citujem, budem citovať, kvôli obmedzeniam časovým a ťažkosti v zabezpečovaní úspešnej návštevy na najvyššej úrovni. Takže to je už po druhý krát, kde úrady z Bahrajnu zablokovali túto návštevu. Zdá sa, že nie sú ochotní a pripravení hovoriť s nami o otázke ľudských práv, poviem to na rovinu. Ja viem, že v rovnakom období sme tu mali aj dohodu, ktorá povolovala návštevu delegácie, pokiaľ ide o arabský polostrov. Dohoda bola stanovená, ale pani Omari Tinič, ktorá je vedúco tejto delegácie odročila túto návštevu a v rámci priateľskej skupiny, ktorú máme v parlamente, tak sa takisto obdržalo povolenie. Ivo Weigl, ktorý je šéfom tejto delegácie, súhlasil s tým, že sa to odročí, tá skupina priateľov, na to, aby tu neboli nejaké zmetky medzi skupinou priateľov a našou, delega- našou delegáciou. A hneď ako sa to objasnilo, tak Bahrajn povedal, že nie, ja si myslím, že to nie je veľmi užitočné a prospešné pre naše vzťahy s touto krajinou, o to viac, že Bahrajn je krajinou, ktorá má veľa problémov, o ktorých sme už hovorili opakovane aj v rámci e, naliehavostí. To znamená, návšteva by nám bola mohla pomôcť lepšie pochopiť. Ale je to už druhé zamietnutie, takže uvidíme, ako e, budeme postupovať, koľko ešte takýchto odmietnutí bude. Druhá, druhé oznámenie, to sa týka Iránu Tentokrát bohužiaľ sme sa dozvedeli, 12 osôb bolo odsudených na trest smrti a už boli transferovaní, prenesení do väzenia Karač na to, aby ich pripravili na popravu a vychádzame z toho, že tieto exekúcie sa udejú v krátkom čase. Takisto nás informovali, že napríklad minulý týždeň už bolo minimálne 15 poprav v Iráne. Ako viete, my sme všetci proti trestu smrti a vždy toto naše posolstvo zdôrazňujeme v rámci našich vzťahov alebo návštev v Iráne. Spomenuli sme teraz našimi, pred našimi kolegami, pokiaľ ide o zahraničné záležitosti a naše posolstva neboli vypočuté a budeme aj naďalej apelovať na iránske úrady, aby zastavili tieto rozsudky, alebo aspoň, aby teda neprešli do toho štádia exekúcie trestu popravy. Ja viem, že to je problematické. A potom tu ešte máme možno by sme mohli na, napísať list, mohli by sme to na, spomenúť pánovi Tajanimu, aby sa k tomu takisto vyjadril, pretože ak chceme pomôcť Irančanom, a ako viete, my využívame teda všetky naše prostriedky na to, aby sme e, podporovali našu dohodu nukleárnu, ale na druhej strane zasa chceme urobiť aj pokroky, pokiaľ ide o otázku ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o tento trest smrti, ktorý táto krajina dosť pravidelne uplatňuje. Potom tu ešte máme ďalšiu správu. Chcel by som povedať, že sme veľmi smutní, z toho, že sme sa dozvedeli, že minimálne 4 osoby, vrátane dvoch krymských Tatárov, ich našli v Simferopole mŕtvych. Máme to potvrdenie minimálne pokiaľ ide o 4 osoby, preto hovorím, že minimálne 4 osoby sú tu viaceré nezávislé zdroje, ktoré o tom hovoria. A experti krímskej ľudskoprávnej organizácie si myslia, že sú to ľudia, ktorí spáchali samovraždu v tomto väzení a ale podľa nich to, že spáchali samovraždu, sa nezakladá na pravde, pretože to je nedôveryhodné a istotne viete, že my sme už opakovane hovorili o tejto strašnej situácii na Kríme po okupácii zo strany Ruska, a bolo by teda dobré, ak by sme mali nejaké nestranné vyšetrenie toho, čo sa udialo v Simferopole. A sú tu ešte ďalšie témy, ktoré nás nepokojujú, napríklad Nikaragua. Videli ste možno vyhlásenie, ktoré podala vysoká predstaviteľka, ale tým už končíme, pretože máme tu ešte ďalšie body na programe dnešného zasadnutia. Nebudem teda pokračovať tým, že budem hovoriť iba o všetkých týchto prípadoch. Takže ako predseda mohli by sme prejsť ďalšiemu bodu. V bode číslo 4 máme e, možnosť prijať nášho kolegu, predsedu výboru INTE, INTA, pán Ben Lange, ktorý prišiel medzi nás, aby nám povedal niečo o misii, ktorá je veľmi dôležitá, ktorú tento významný výbor nášho parlamentu urobil v Peru a v Kolumbii medzi 12. a 14. februárom roku 2018. Naši kolegovia boli prijatí prezidentom Kolumbie a Peru. A teraz dám slovo kolegovi, aby nám vysvetlil, ako tá návšteva prebiehala, o to viac, teda, že to bolo aj v kontexte témy ľudských práv, takže nech sa páči, Bern Lange, máte slovo, zhruba 10 minút a potom istotne bude prebiehať výmena názorov, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše pozvanie. Budem hovoriť po nemecky prvom rade sa chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu medzi Drua a Intel v prípravnej fáze tejto služobnej cesty. A ako ste povedali, delegáciu prijali na vysokej úrovni. Mali sme možnosť hovoriť s obidvomi prezidentmi, s mnohými ministrami a ministerkami, s občianskými spoločnosťami, takže naozaj máme komplexný prehľad o situácii. No, mnohé nám ozrejmili jednotlivé vlády Najprv budem hovoriť o Kolumbii. Delegácia mala najdlhšie zásadanie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, spoločnosti, teda zo so think tanks, s odborármi, bola to e, veľmi intenzívna diskusia, hlavne pokiaľ ide o realizáciu e, kapitoly, ktorá sa týkala napríklad environmentálnych štandardov a práv zamestnancov a takisto v súvislosti so e, situáciou práv zamestnancov a ľudských práv v Kolumbii. Takže boli vymenované určité fakty Čiže najprv, e, pokiaľ ide o obchodnú dohodu, e, sme e, hovorili o tom, ako by sa mohli zamestnanci zúčastniť na realizácii cieľov zakotvených v dohodách. Ja si myslím, že sú niekedy veľmi obmedzené prejavy transparentnosti boli ustanovené skupiny, ktoré sú nezávislé a tým je, e, je väčšia otvorenosť voči občianským spoločnostiam. Musím v tejto súvislosti konštatovať, že je veľký problém so e, zárukou ľudských práv a zamestnaneckých práv. Platí to ešte stále, pretože sa útočí na aktivistov, či už ľudskoprávnych, alebo tých, ktorí sa zaoberajú environmentálnymi otázkami. Zaznamenali sa prípady vražd v tejto súvislosti Takže konzultácia s vládou je dôležitá, aby sme bojovali proti týmto nešvárom. A to sme e, podporili. A pokiaľ ide o práva zamestnancov, máme ešte stále problém, že existuje neformálny sektor v Kolumbii a jedným z našich argumentov v prospech eh, našej dohody bola tá formalizácia týchto vzťahov. V niektorých oblastiach došlo k tejto realizácii, takže možno v zásade konštatovať, že podniky, ktoré sú angažované v exporte, či už ide o súroviny, alebo napríklad do kvete, kde majú formalizované pracovné zmluvy. A tam sú aj rokovania s odbormi ale e, tá e, dohoda kolektívov, ktorá sa organizuje podnikmi, aby sa vylúčili e, práva odborov, takže vládu vyzývame k tomu, podľa kolumbijského zákona to nie je priateľné, aby sa teda týmto problémom zaoberali. No a potom je tu otázka realizácie našej cestovnej e, nášho cestovného plánu cestovnej mapy. Osobitne tu odznela otázka pracovných alebo inšpektorov práce a e, frekvencie sledovania pracovných podmienok e, v podnikoch. To bola tá podstata. A tu treba povedať, že je tu v skutku veľká medzera pri tom, čo sme formulovali ako nároky v porovnaní s tým, ako v skutku vyzerá prax. Hovorili sme s pôvodným, teda domorodým obyvateľom, to je práve tá otázka zhábania pôdy. Je to veľký problém v súvislosti s ťažbou súrovín. Čiže e, my sme síce istý pokrok dosiahli pri týchto otázkach, ale treba povedať, že v žiadnom prípade nedochádza k požadovanej realizácii. No ďalej je tu situácia žien v Kolumbii. Nemo, nemôžeme povedať, že by tu bol pohár viac plný ako e, prázdny veľmi veľa zneužívania, ďalej tu sociálna exklúzia, vylúčenie žien. Takže v Kolumbii je to veľmi závažné ťažisko. Ďalej je tu otázka inšpektorov práce, ktorú som spomenul. My sme dosiahli zvýšenie zo 400 na 1000 inšpektorov práce ale to, tá realizácia, to presadzovanie je komplikované. I keď inšpektori skonštetovali, že sa práva zamestnancov nerealizujú, no ale zatiaľ pokiaľ ide o pokuty, toto zadávanie pokut prebieha pomaly, vlečie sa niektoré e, podniky boli oslobodené. Hovorili sme napríklad s ministrom práce a s mnohými ďalšími ministrami, s prezidentom Santosom, ďalej sme hovorili o slobode zhromažďovania, ďalej o kolektívnych rokovaniach, ďalej o otázke e, postavenia žien. Čiže bolo to dostatočne jasne formulované ak by mali fungovať ďalšie obchodné vzťahy, tak v týchto oblastiach sa zjavne musí niečo zmeniť. A teraz sa dostávam k Peru. Ako som povedal, aj tam sme hovorili e, s bývalým prezidentom Peru, s ministerkou zahraničných vecí, e, s ministrom priemyslu, obchodu a tak ďalej. Hovorili sme rovnako s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. V Peru tá, tá miera dialogu eh, s vládou je ešte nižšia ako v prípade Kolumbie. No a táto eh, skutočnosť bola pre nás v mnohých oblastiach zjavná v Peru napríklad neexistuje nezávislá štruktúra na realizáciu obchodnej dohody. Participácia sa uskutočňuje v tom vnútroštátnom mechanizme. Majú len veľmi malé možnosti vplyvu. Ja si myslím, že to je isté také poučenie v tom zmysle, že budeme môcť takéto obchodné dohody uzatvárať iba vtedy, ak budú stanovené jasné právne kompetencie týchto zúčastnených štruktúr. Takže v tomto kontexte neprekvapuje, že v novembri 2017 široká koalícia spoločenských organizácií v Peru formulovala stanovisko vyhlásenie v tom zmysle, že Peru neplní ustanovenia obchodnej dohody. Myslím si, že z toho by mal parlament vychádzať a vláda v Peru by sa mala zaviazať a mala by sa formulovať e, eventuálne otázka, e, že obchodná dohoda by sa mala prerušiť, a buď parciálne, alebo celkom, ak sa nebudú plniť podmienky. Mnohí veľmi závisia od obchodnej dohody, ak to je tak. Treba zabezpečiť, že tie e, zisky z obchodnej zmluvy sa dostanú aj k jednotlivým občanom Možno konštatovať, že týmito obchodnými vzťahmi dialog e, s tými vládami možný je a to je veľmi dôležitá skutočnosť. V našom uznesení v roku 2012 sme skonštatovali, že my ako parlament realizáciu tejto dohody považujeme za ťažisko našich vzťahov. Som presvedčený o tom, že podpis tejto dohody nie je ukončením našej činnosti, ale je to vlastne začiatok, že teda kontrolujeme realizáciu a zabezpečujeme e, to, že tým stálým dialogom sa situácia zlepší Takže by som chcel zosumarizovať v tom zmysle, že sa síce dosiahol pokrok na základe nášho pôsobenia, ale e, pokrok nie je dostačujúci. Je dôležité, aby sa zrealizoval akčný plán zatiaľ zrealizovaný nie je. Myslím si, že by sme mali aj zaviazať Európsku komisiu. My máme jasnú pozíciu ako Európskej parlament. Mám taký pocit, že Európska komisia e, sa v dostatočnej miere neangažuje, aby došlo ku realizácii. Ja si myslím, že z toho sa že toto je tiež poučenie z tejto služobnej cesty delegácie, pokiaľ ide o Peru. Je dôležité, aby bola nezávislá organizácia, ktorej tento realizačný proces bude, tak povedať, sprevádzať nezávisle od vlády. Môžeme súčasne skonštatovať, že diverzifikácia výroby v oboch krajinách prebieha, čo viedlo k vytvoreniu nových pracovných miest a došlo aj ku formalizovaným pracovným podmienkam, čo nepostačuje. Ak máme napríklad fabriku, kde sa podmienky zmenili a potom vedľa máme fabriku, ktorá sa nezúčastňuje exportu a nie je mm, pozorovaná zo strany Európskej únie. Nazdávam no, sa, že je dôležité, aby sme tu mali celoplošné použitie týchto, využitie týchto podmienok. No potom je tu otázka malých a stredných podnikov, ktoré závisia a majú profit z tejto dohody môžu prispieť k tomu, že v týchto skupinách sa e, plnia e, tak ľudskoprávne podmienky, ako aj podmienky pre zamestnanecký. Takže to je taký rozpačitý obraz. Sú niektoré pozitívne poznatky, alebo keď ide o ľudskoprávnu situáciu, o práva zamestnancov, je situácia nie dostatočne dobrá, takže budeme sa musieť tiež budeme musieť vyzvať komisiu, aby lepšie využila svoje možnosti, ako to urobila doteraz. Ďakujeme pekne, kolega, za túto prezentáciu. Jediná, e, ktorá požiadala o slovo, je Barbara Lochpiller a týmto je slovo udelujem. Ďakujem pekne, pán Lange, ďakujem pekne. Mám niekoľko otázok, pokiaľ je o Kolumbiu. Je dobré, že nie je na prvom mieste, pokiaľ je o vraždenie odborárov, ale hovoríte, že stále dochádza k týmto vraždám, takže je to závažný fakt. No čo som nepochopila, a to je cestovná mapa, o ktorej ste hovorili, ako má vyzerať realizácia, aby bolo viac tých práv na ochranu odbor, odborárov. Možno to presadzovať, možno to žiadať, možno vyvíjať nátlak, aby došlo k tejto realizácii ďalej. Je to taká diskusia, ktorá prebieha v Kolumbii v prospech tých e, chudobnejších, pretože existuje, existujú konflikty s ľuďmi, ktorí to práve zažívajú. Bola to súčasť vašej diskusie, no a v prípade oboch e, e, služobných cest v Peru a Kolumbii je tam stále bod, ktorý sa vzťahuje na ľudské práva. Hovorili ste o právach zamestnancov nielen v hlavnom meste, ale aj v provinciách. Ďakujem. Nie sú tu ďalší Konštatujem, že tu máme množstvo Španielov, ktorí sú neprítomní dnes na túto tému. Nevadí. Slovo dávam teda pánu Langemu, aby odpovedal na to, čo tu zaznelo. Máme predsa aj dohodu o partnerstve, kde podľa ktorej treba dodržiava tak ľudské práva, ako je práva zamestnancov. Existujú teda programy ochrany aktivistov a odborárov, čo treba ešte rozšíriť. Takže je, dô, je dôležité poznamenať, že ozaj sa znižil počet e, vražd, ale situácia sa musí ešte zlepšiť. Mm, nazdávam sa, že musíme na to naliehať. Áno, existujú tie kontaktné miesta pre ľudské práva a takisto ľudskoprávny dialog medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru. A z toho sa potom odvíjajú jednotlivé opatrenia. Osobitne pokiaľ ide e, o vládu Santos, pán Garson viedol e, ľudskoprávny dialog za podpory Európskej únie a realizovali sa jednotlivé podujatia. By som si želala, aby tá angažovanosť komisie bola ešte intenzívnejšia. Nielen nejde iba o e, spustenie dialógu, ale ide takisto o vytvorenie náležitých kapacít čo je pre Kolumbiu mimoriadne dôležité, aby fungoval odborársky inštitút, ktorý by mal sledovať útoky na aktivistov a odborárov, vedie štatistiky o e, inšpekcii práce a podporuje to v rovnakej miere Európska únia. To je veľmi dôležitý faktor, niečo také mimoriadne dôležité Peru neexistujú v tomto ohľade nezávislé a spolahlivé organizácie, ktoré by pozorovali tieto záležitosti. Myslím si, že by sa dalo spraviť viac ako doteraz. Áno, hovorili sme o palmovom oleji v Peru. Argumentácia Peru znela tak, e, že palmový olej sa pestuje tak povediať za horami, kde nie je obyvateľstvo a kde sa neničia e, lesy. No, treba to overiť. Je tu predsa iná situácia ako v Indonézii. Napriek tomu si myslím, že naše rozhodnutie ako parlamentu, aby palmový olej sa nepoužíval ako biopálivo, keď importujeme E, palmový olej, tak to treba brať do úvahy. Ďakujeme veľmi pekne, Rebert Lange, za to, že ste sa dostavili, za vaše informácie, ktoré sú tak cenné pre nás. Dúfam, že budeme mať i ďalšie príležitosti. Prejdeme na ďalší bod našeho programu Ide o naše vypočutie k ľudským právam a diskriminatívnej legislatíve voči dievčatám a ženám, pokiaľ ide hlavne o sexuálne násilie. Je to veľmi zložitý a ťaživý, ťaživá téma s dlhou históriou. Máme tu troch odborníkov, ktorí by nám poskytnú obraz k situácii v dnešnom svete prídu sem Najprv je to e, pani Paula Tavareš zo Svetovej banky, odborníčka na právne rodové otázky a pohovorí ako spoluautorka štúdie s názvom globálne a regionálne trendy v právnej ochrane žien proti domácemu násiliu a sexuálnemu obťažovaniu. And uh, Dima Yared, she will come di maiale. Voilà. Um, the second guest I welcome is from you. Druhým hostom je pani Dima Jaret. Popíše nám dohovor o eliminácii všetkých fóriem diskriminácie voči ženám ako môžeme riešiť tieto otázky. A tretím hosťom, čo skoro sa k nám pridá. Prepašte. Tretím hosťom je Jackie Hunt z organizácie Equality Now. Je tu prítomná. Hoci som ju predstavil ako uh, druhú účastnícku. Ide o dohovor OSN eliminácia všetkých foriem diskriminácie na žena. Začne pani Pavla Tavareš zo Svetovej banky. A potom prebehne výmena názorov. Ďakujem, pán predseda, je mi cťou hovoriť k vám o takej dôležitej téme, prispieť svojim dielom k témam ľudských práv, diskriminatívnym legislatívnym aktom, aby ste mali tak trošku informácie na pozete pracujem e, s iniciatívou Svetovej banky, ktorá sa pozerá na nerovnosti, e, nerovnaký prístup k ženám, dievčatám v živote ako to dopadá na ich ekonomickú inklúziu a, a právomoci. Už 10 rokov robíme výskum, sledujeme, kde zákony sú diskriminatívne voči ženám, kde cítia ženy diskrimináciu, kde by sme chceli, aby boli v rovnakej situácii ako muži. Vydávame správy každý rok. Tento rok to bolo v marci. Toľko na pozadie. V roku 2012 eh, sme sa pozreli na ekonomické údaje o ženách, Pozreli sme eh, na prekryvy medzi ľudskými právami a právami, ekonomickými právami žien. A tieto veci sa prekrývali kľúčovou témou. Eh, tam však nebola téma násilia, ochrana pred násilím a tak ďalšia správa z roku 14 pridala tento ukazovateľ. Pozerali sme sa na, na zákony, ktoré chránia ženy pred domácim násilím, alebo ako tu môže dopadať na ich ekonomické právomoci nedostatok príslušnej eh, legislatívy. Vidíme tu rôzne oblasti, Začali sme e, údajmi zo 180 krajín. Pozeráme sa na hlavne nedostatok legislatívy vo svete. Tu vidíme čiastkové témy, ktoré sem patria domáce násilie, e, sexuálne obťažovanie, násilie na deťoch a tak ďalej. Špecifická správa a analýza e, dnes Eh, kde sme robili analýzu o, na základe krajín, kde sme sa pozerali na trendy pri prijímaní zákonov, kde zákony ešte nechránia ženy, množstvo žien, ktoré nie sú chránené práve preto, že absentuje legislatíva. Zistili sme, že napriek pokroku je tu množstvo nechránených žien práve kvôli týmto mezerám. Jedno z kľúčových zistení je, že 45 e, e, krajín nemajú ešte zákony na do, k domácemu násiliu. Tu ženy nemajú ochranu pred rôznymi formami domáceho násilia. Každá tretia žena potom zažíva jednu z fóriem fyzického či sexuálneho násilia. Jeden z kľúčových krokov je prijať legislatívu, ktorá ich bude chrániť. V subsaharskej, východnej a centrálnej Afrike sú tieto legislatívy najslabšie, ale všade na svete sa nájdu medzery. Pozeráme sa na typy e, násilia alebo zneužívania, ktoré sú pokryté Nedostatok, e, vlastne najväčšie nedostatky sú sexuálneho a ekonomického faktoru 63 až 49 u typov násilia. Asi miliarda žien je bez ochrany pred e, sexuálnym násilím od členov rodín. v EÚ e, napríklad sú to všetky krajiny, ktoré majú takéto zákony až na dve krajiny. Asi tretina má zákony k sexuálnemu násiliu a asi dve tretiny nepokrývajú ekonomické násilie. Pozeráme sa tiež na znásilnenie v manželstvách, kde ženy nemôžu podať e, stiažnosti, lebo sú tu špecifické výnimky v legislatíve 34 krajín vo svete naďalej má takéto výnimky. Sú to zákony z minulosti, ktoré e, zišli e, zo zákonov Commonwealthu či z rôznych medzier v rôznych krajinách. Toto spájame e, s rôznymi výsledkami. Jedna z analýz, ktorá, jeden z ukazovateľov, ktorým sme operovali, je predpokladaná e, e, ži, dĺžka života. Tu vidíme e, v krajinách, kde je ochrana, je to tá dĺžka života dlhšia. 59 krajín nemá zákony, ktoré by zakazovali sexuálne obťažovanie v práci. Tu ide o tú viditeľnosť celej problematiky aby tu bola osveta o tejto téme. 500 miliónov žien zostáva nechránených pred týmto typom násilia a to má negatívne dopady na ženy. Nemajú možnosť e, e, chrániť sa e, v práci. Pokiaľ ide o vzdelávanie, alebo teda ochranu žien a dievčat pred sexuálnym obťažovaním vo vzdelávaní, po tom, čo musia opustiť e, školu zo strachu, z obťažovania. Je tu viacero konsekvencií e, v vzdelávaní a potom v ďalších vyhliadkách na život. Pokiaľ ide o dopady, ktoré sme našli tam, kde je zákaz sexuálneho obťažovania, tak tam už je oveľa väčšia tendencia podnikať, viesť firmy. Má to vlastne dopad na ich potenciál v práci a ich ekonomickú angažovanosť. A niektoré z ekonomických dopadov, pozeráme sa na tie dopady reformy legálneho prostredia ako prvé kroky proti násiliu, aby dievčatá mohli ísť do školy, chránené pred zneužívaním. Dopad na HDP a produktivitu vo všeobecnosti. Ďalej trendy v reformách. V minulých dvoch rokoch sme si všimli, že 13 špecifických e, zákonov e, k sexuálnemu obťažovaniu, napríklad ČAD prijal nový trestný zákonník, kde išlo o kriminalizáciu, nové zákony alebo rôzne, eh, rôzne eh, postihy, zákony, eh, ktoré naznačujú pozitívny trend za posledné 4 roky, a to bolo práve súťažťou štúdie, Všimli sme si, že čísla stúpajú, podiel krajín so zákonmi, ktoré majú tieto e, e, vstúpili e, až k, za 4 roky až na 75 sexuálneho obťažovania z 83 až na 86,5 Veľa krajín naďalej alebo žien zostáva byť to bez tej ochrany. Množstvo žien nechránených v miliónoch nie je to veľké číslo kvôli rastu populácie alebo kvôli tempu reforiem, ktoré nebolo až také rýchle, ako by sme to radi videli, pokiaľ ide o ochranu. Ak sa ďalej pozrieme na oblasť, ktorú monitorujeme a kde sledujeme pokrok, monitorujeme spoluprácu s OSN a OECD Sledujeme e, právnu ochranu u všetkých foriem e, násilia do roku 2030. To je tá práca, ktorú robíme. Tu vidíte súbor našich údajov. Všetky tieto zákony sú k dispozícii, analýza a briefing e, k domácemu násiliu a k sexuálnemu obťažovaniu nájdete. Ale rada tiež samozrejme odpoviem vaše prípadné E, podrobné otázky. Ďakujem pani Tavareš. Teraz dávam slovo pani Jared, ktorá bude hovoriť o dohovore OSN k všetkým formám diskriminácie žien. Máte slovo, nech sa páči na 10 minút. Ďakujem. Som regionálneho úradu OSN pre ľudské práva v tu v Bruseli. Ďakujem e, za možnosť e, povedať, čo si k dohovoru OSN, k všetkým formám diskriminácie žien. Potom sa pozriem na to, ako to e, riešili jednotlivé mechanizmy OSN. Tento dohovor má takisto skratku CEDA. Ide o 9 kľúčových medzinárodných e, dohôd, kde ide o povinnosti signatárov eliminovať e, tieto formy násilia. Momentálne je to 189 e, signatárov. 4 členské krajiny ktoré neidentifikovali, sú Irán, Somálsko, Sudán a Tonga. Implementácia dohovoru sa monitoruje výborom CEDAV. Je tam 23 nezávislých odborníkov v oblasti práv žien. Ako povedala predrečníčka, právna ochrana žien je dost nedostatočná vo svete. Jednou z prekážok takejto ochrany je to, že momentálne viac ako 60 krajín podalo výhrady k tomuto dohovoru. A to sú vlastne obmedzenia, ako by sa tam mali aplikovať dohody. Najväčšie množstvo výhrad sa týka e, dominancie šarie. Ďalšie krajiny sa e, odkazovali na článok 2 kde je požiadavka meniť štátne zákony a politiky na implementáciu e, dohovoru na základe šarie. Niektoré krajiny e, avizovali, že v oblasti národnosti alebo domicilu nemôžu aplikovať túto legislatívu. Ďalšie hovorili o článku 16, kde ide o manželstvo a vzťahy v rodine. Výbor si myslí, že články 2 až 16 sú kľúčovými v dohovore a že takéto výhrady, či už pochádzajú z národných e, alebo náboženských dôvodov, sú nekompatibilné. Nekompatibilné s dohovorom a mali by sa revidovať a modifikovať alebo stiahnuť hoci niektoré, e, niektorí signatári stiahli výhrady k týmto článkom, výbor nadalej má výhrady k tomu, aký je počet a rozsah týchto výhrad k týmto článkom. Teraz pohovorím o práci výboru CEDAV, ako sa to týka diskriminatívnej e, legislatívy, hlavne pokiaľ ide o sexuálne násilie. Na základe výboru diskriminácia voči ženám zahrania rodovo e, e, motivované násilie, teda násilie e, voči ženám z dôvodu, že sú ženy, alebo ktoré má neproporčný dopad na ženy. Táto interpretácia bola podporená štátnou praxou po 25 rokov. Výsledkom je, že v júli 2017 výbor prijal všeobecné odporúčanie číslo 35 k rodovo motivovanému násiliu na ženách. A čo je najdôležitejšie, povedal, že tu bude prohibícia takéhoto násilia na ženách a je to norma medzinárodného práva. Výbor CEDAV takisto sa sústredí na týranie alebo neľudské zaobchádzanie so ženami v niektorých prípadoch, vrátane teda v prípadoch znásilňovania, týka sa to aj domáceho násilia a tak ďalej. Toto je teda prípad, aké takéto postupy sa robia zo strany súkromných aktérov. Dohovor obsahuje aj zá, e, záväzok due diligence, to znamená postupovať podľa pravidel, kde sa zakazuje násilie. To znamená, že sú takisto zodpovední aj v prípade súkromných aktérov, keď štát zlyhá na to, aby uplatňoval due diligence, na to, aby sa zabránilo alebo zastavilo takéto konanie, alebo aby tu boli sankcie. Toto bolo zdôraznené aj zo strany spravodajcu OSN o mučení, keď sme sa obrátili na Európsky súd v prípade MC v Bulharsku, kde súd dospel k záveru, že v prípade teda 14-ročného dievčata, prípadu 14-ročného dievčata, išlo tu o znásilnenie a o mučenie porušovanie práv žien, ako napríklad nútená sterilizácia alebo potrat alebo kriminalizácia potratov. To sú takisto otázky genderového násilia a toto môže viesť aj do tej roviny mučenia alebo neludského zaobchádzania. E, zistili sme, že príliš často národné zákony nie sú v súlade s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o zákaz násilnenia, a vnímanie sexuálneho násilia ako porušovania práv na fyzické a psychologické formy integrity. Prípady znásilňovania majú najväčšiu mieru e, objavovania, ako aj najväčší prípad e, súdnych procesov. Tak ako sme to videli už aj v predchádzajúcich prípadoch, tieto systémy nie sú dostatočné na to, aby riešili túto situáciu. Toto vedie napríklad k nedostatočnej nedostatočnej miere podávania informácií o týchto, o týchto skutkoch. A to vedie k viktimizácii. Takže čo sa dá urobiť? Naši experti na OSN apelujú na to, aby sa posilnili úsilia v rámci eradikácie znásilňovania, násilí na ženách a dievčatách na celom svete. Opatrenia sa musia prijať vo viacerých oblastiach, vrátane prevencie, ochrany, vyšetrovania a trestov, nápravy, zberu údajov a monitoringu a samozrejme aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Chcela by som teraz urobiť niektoré z týchto odporúčaní, uvieť ich detálnejšie. Seda výbor odporúča, aby štáty kriminalizovali všetky formy genderového násilia na ženách, ak sú na úrovni porušovania ich fyzických, sexuálnych eh, foriem integrity. Treba zabezpečiť, aby právne sankcie boli na, boli na úrovni vzhľadom na tú mieru toho trestného skutku. Treba urobiť všetko preto, aby tí preživší takéhoto násilia boli ochránení, aby mali prístup k na patričnej náhrade. Členské štáty musia diskriminačné zákony odstrániť, ktoré tolerujú nejaké gendrové násilie na ženách. No to takisto sa týka odstrania diskriminačných pravidel a postupov, pokiaľ ide o, záko- pokiaľ ide o dôkazy. Môže sa to týkať postupov, ktoré napríklad umožňujú zadržanie žien v mene ich ochrany, alebo takisto aj postupy týkajúce sa dôkazných materiálov, či už vychádzame z e, napríklad e, v prípade ochrany cti. A takisto aj pokiaľ ide teda o ďalšie prípady. Členské štáty by takisto mali odstraniť všetky prípady, ktoré bránia ženám, aby podávali správy o takomto násilí, ako napríklad zákony, ktoré zbavujú ženy právne, právnej schopnosti, Členské štáty by takisto mali zabezpečiť, aby sexuálne útoky vrátane znásilňovania boli charakterizované ako kriminálne skutky na osobách, na fyzické, na sexuálne a psychologické integrite danej osoby a definícia sexuálnych trestných činov vrátane manželských alebo znásilňania na stretnutí musia jednoducho brať do úvahy všetky spomenuté prípady. Preventívne opatrenia by mali byť takisto urobené e, na úrovni štátov. Teraz spomeniem iba niektoré. Treba verejné priestory urobiť bezpečné, aby mali prístup k nim ženy a dievčatá. Treba podporovať médiá, aby eliminovali diskrimináciu na ženách. Mm, treba bojovať proti stereotypom. Treba integrovať genderové školenia v prípade justície a polície na to, aby sa zvýšilo množstvo nahlasovania a znásilňovania. Členské štáty musia takisto prijať aj opatre, opatrenia na ochranu. Treba zabezpečiť ubytovanie a krízové centra, ochranné zákony pre obete všetkých fóriem násilnosti. Členské štáty takisto musia urobiť vrátanie justície, aby takéto rodové násilie sa neriešilo na úrovni zmierči, zmierovacích e, postupov. Pokiaľ ide o odškodenie, členské štáty môžu poskytnúť monetárnu kompenzáciu, ako aj zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. A na záver, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, členské štáty si musia stanoviť prírody, pokiaľ ide o implementáciu udržateľných cieľov, rozvojových, predovšetkým pokiaľ ide o cieľ 5, na to, aby sa dosiahla rodová rovnosť v prípade žien a dievčat a takisto čil 16 na to, aby sa zabezpečila justícia a spravodlivosť a aby tie inštitúcie boli inkluzívne. A na záver, dámy a páni, už poviem iba toľko, že 8. marca tohto roku na verejnom vyjadrení, ktoré vyšlo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, OSN experti sa zamýšľali nad hnutím žien v súčasnosti, ktoré poukazujú na sexuálne obťažovanie a ďalšie formy sexuálneho násilia, poukázali, že individuálne príbehy sexuálneho násilia e, dokreslili takú celkovú mozaiku našej spoločnosti. Ja budem citovať. Musíme túto dynamiku ponechať na to, aby sa stalo globálne hnutie, ktoré sa dostane k všetkým ženám a dievčatám miesta, kde sa porušuje kde sa porušujú práva žien, kde násilie je stále tabu, aby ženy mali prístup k spravodlivosti, aby nemuseli znášať túto hambu samé. Ďakujem veľmi pekne. Ah, merci. No. Uh, donc, intervention... Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Hunt, ktorá je riaditeľka oddelenia e, pre e, rovnosť. A ona nám bude hovoriť o kampani v Jordánsku a v Iraku, aby sa ukončilo sexuálne násilie. Nech sa páči, máte slovo 10 minút. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás prizvali. Ďakujeme pekne za to, že môžem byť v tomto výbore a hovoriť o týchto dôležitých témach. Rovnosť je teraz e, už mimovládna organizácia medzinárodná, sústredíme sa na zákony a máme medzinárodné, e, medzinárodnú formu spolupráce. Snažíme sa zbaviť všetkých zákonov, ktoré sú diskriminačné, máme konkrétne ciele. Videli sme vlastne aj zo správ eh, SEDAV, že tieto ciele z roku 2005 sa ešte nepodarilo dosiahnuť predtým, než bude vlastne tá 5-ročná revízia eh, našich postupov v týchto oblastiach, poukazujeme na tie zákony samotné, ktoré vlastne hovoria same za seba, pretože sú veľmi jasné, pokiaľ ide o diskrimináciu, ale aj pokiaľ ide o hospodárske práva a pokiaľ ide o ďalšie otázky. A v našej správe minulý rok sme sa teda sústredili na viaceré zákony, ktoré vlastne sprostujú e, násilníka viny v prípade znásilnia napríklad. Takže sme sa pozreli iba na niektoré z tých formulárov a poukázali sme na správy v Palestíne, Libanone a takisto aj na Malte. A minulý rok potom za pomoci e, medzinárodných organizácií sa equality, naše hnutie pozerá teda na zákony, ktoré sa týkajú násilia a zverejnili sme správu, ktorá pokrýva 84 právnych systémov a v tejto správe sme poukázali na viaceré trendy diskriminácie, pokiaľ ide o sexuálne násilie a tieto obsahovali napríklad niektoré otázky, ktoré tu Dina spomenula, ktoré boli vlastne spomenuté aj v rámci výboru SEDAV. To znamená zákony, pokiaľ ide o morálku, ktoré sa nesústredia na telesnú integritu, takisto zákony, ktoré sa napríklad týkajú dôkazných materiálov. Ak napríklad niekto potrebuje eh, od lekára papier o tom, že bol znásilnený a toto môže dať iba lekár, ktorý ustanoví vláda, čo sa teda stane žene, takej malej dedine, ktorá možno je predmetom domáceho násilia, ktorá nemá zdroje, ktorá ani nepozná zákony a teraz musí nájsť tohoto lekára na to, aby vôbec dostal takýto papier, a ktorý preukáže, že bola znásilnená. Takisto zákony, ktoré umožňujú znásilnenie v rámci manželstva, v prípade detí, takisto zákony, ktoré si vyžadujú dodatočné eh, otázky, dodatočnú, dodatočné skutky, vieme, že znásilnenie je trestným skutkom, takže ak tu treba dokázať toto, tak vieme, na čo vlastne ľudia myslia, ako dokážu, že sa niečo takéto stalo, ako to dokážete, ak nie ste napríklad, e, ak nemáte modriny, ak, ne, ak nemáte modriny, tak bránili ste sa, nebránili ste sa, to je dosť ťažké, takže niekedy je dokázať takéto znásilnenie veľmi ťažké a je to jednoducho náročné v takýchto prípadoch preukázať takéto trestné skutky v prípade znásilnenia. A ďalšie, teda máme tu viacero postupov, ale napríklad ďalej sú tu zákony, ktoré umožňujú páchateľom, aby boli na slobode v prípade, že sú zosobášení z A Toto sú zákony, na ktoré sa sústredíme v súčasnosti okrem iného. A Zdôraznili sme vlastne už aj v minulých správach e, pekingských, takých nazývame, niektoré zákony, ktoré máme v Latinskej Amerike, ktoré sa zmenili, takisto aj v Etiópii. A teraz sa zase sústredíme na Blízky východ, kde máme viaceré podobné druhy zákonov. Pokiaľ ide o Jordánsko v roku 2014, kabinet vládny navrhol zmenu týchto zákonov, ale s výnimkou pre e, ženy alebo pre ľudí vo veku od 15 do 18. Silná koalícia občanskej spoločnosti sa vytvorila, arabské ženy a ďalšie organizácie, takisto tam bola aj podpora zo strany poslancov, napríklad Vafa Bani Mustafa, ktorá takisto je šéfkou alebo vedie ženy ktoré spolupracujú s Westminsterskou nadáciou pre demokraciu a v tomto regióne pracujú na to, aby vybudovali strategický plán boji proti násilí na ženách. Boli tu viaceré otázky v rámci tej kampane, na ktorej sa sústredili, to znamená spolupracovali na miestnej úrovni s poslancami, takisto s predsedom parlamentu boli v kontakte, takisto sme urobili e, iniciatívu v rámci ktoré sme sa zmobilizovali, takisto sa využili mechanizmy medzinárodné a dohovory OSN, ktoré Jordánsko podpísalo, na to, aby mohli byť zodpovedné takisto aj e, ďalšie formy postupov, tak aby vlastne vlády dodržiavali tie zákony, takže boli sme aj v, kontekste, v kontakte s médiami, a takýmto spôsobom sme podporovali tieto organizácie na medzinárodnej úrovni a generovali sme vlastne takú globálnu podporu a mediálnu podporu na to, aby ten tlak tam bol a dosiahla sa zmena. V roku 2016 sme zorganizovali stretnutie skupín v rámci regiónu, pretože sme mali pocit, že je veľmi dôležité, aby občianská spoločnosť spolupracovala s parlamentom, aby takýmto spôsobom získala čo možno najväčšiu formu podpory v tejto oblasti. Takže sme zomkli tieto skupiny, ktoré mali podobné zákony, ale takisto tam boli aj skupiny mimovládne z Maroka, pretože napríklad v Maroku predtým boli dievčatá, ktoré boli nútené do sobáša po tom, čo boli znásilnené a buď teda spáchali samovraždu, alebo sa o to pokúsili. A toto umocňuje vlastne aj verejnosť, aby tlačila na zmeny v zákonoch, pretože si uvedomujú, aké je to jednoducho náročné, aké to je ťažké na to, aby sa riešili tieto prípady a napríklad po znásilnení potom ešte toto dieťa si muselo tohoto páchateľa zobrať a žiť celý život vlastne v manželstve. Takže v Maroku dosiahli zmeny zákonov, my sme tieto skupiny takýmto spôsobom takisto pozvali na toto, znuť, na toto stretnutie a by poukázali na to, či sú nejaké techniky, overené postupy, stratégie, aby sme sa mohli pozrieť na to, aby ľudia jednoducho mohli využiť ten, tú podporu z regiónov, aby sa to potom, aby to prerástlo do takej celoštátnej žiadosti, aby sa dosiahla zmena na úrovni parlamentu. Parlament minulý rok teda odsúhlasil, že dôjde k zmene tohoto zákona. Tu vidíte, ako hlasujú v parlamente jordánskom a žena v strede napravo je Vafa Bani, Mustafa, ktorá vlastne viedla celú túto kampaň a veľmi dobre v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. Takisto sme sa venovali podobným kampaniám napríklad v Libanone, tam takisto došlo k zmene zákonov a minulý rok napríklad došlo k zmene v Libanone, v Tunisku a v Jordánsku a máme pocit, že tým, že máme takéto regionálne zacielenie v rámci tej kampania, že máme podporu naprieč krajinami, že to jednoducho pomáha dosiahnuť tie zmeny. To je jednoducho otázka, na ktorú sa môžu teraz všetci sústrediť a máme možnosť vymeniať si stratégie a podporovať sa navzájom na to, aby sme v týchto zmenách postúpili dopredu. Takže minulý rok, koncom minulého roku sme mali ďalšie stretnutie v tomto regióne, kde sme prizvali ďalšie skupiny, Napríklad boli tam predstavitelia z Jordánska a Libanonu, aby hovorili o tých zmenách, ktoré sa udiali u nich. A takisto sme tam mali predstaviteľov Bahrajnu a Kuwaitu, Palestíny, Iraku a Alžírska, ako aj Líbie. A opätovne sa tu teda hovorilo o tých zákonoch. Irak, bagdadské ženy, asociácia bagdadských žien, e, robí obrovskú prácu v rámci svojej kampane robia školenia médií, takisto školia e, právnikov, takisto robia aj hery. Napríklad minulý piatok urobili mm, heru verejnú na to, aby odchytili ľudí, ktorí išli na piatočné modlitby. Je to, e, mali zhruba 250 poslucháčov a robia to aj v ostatných mestách, takže okrem teda školení takých e, skupín, ako sú médiá a právnici chcú takisto osloviť aj verejnosť a zmeniť verejnú mienku. Takže uprostred mesta napríklad urobili takéto tiché modlitby. Napríklad vidíte tu muža, ktorý je vo väzenskom oblečení a berie si za ženu ženu, ktorú znásilnil. Máte tu e, sudcu, ktorý vlastne sankcionuje takéto, takýto sobáš a máte tu ľudí, ktorí to sledujú a berú na vedomie tie zmeny. Tu vidíte tú ženu, ktorá vlastne sa dostala do toho väzenia a potom sobáši, pretože vlastne si zobrala toho páchateľa násilníka. Takže robia obrovský kus práce, takisto sa pozráme aj na prí, právne prípady, kde žena bola znásilnená a zna, násilník donútil, aby si ho zobrala. Takisto treba povedať, že bol obzvlášť brutálny a Bagdadská asociácia žien sa snaží teraz pomáha anulovať toto manželstvo, to, tá anulácia je dôležitá, aby vôbec to manželstvo nikdy nebolo existovalo, aby, oba, aby ona vôbec mohla byť sprostená obvinenia, pretože ani v prípade e, e, dosiahnutia rozvodu nie je to jednoznačné, či to je možné v rámci toho systému ich. Takže to sú vlastne všetko ďalšie spôsoby, ako takýmto spôsobom justičným poukázať sa dá na možné zmeny. Takisto voľby v máji v Iraku a v Libanone a po týchto voľbách obe skupiny v týchto krajinách chcú posilniť tie kampane a chcú ešte viac tlačiť na parlament, aby sa urobili zmeny v zákonoch, aby tu bola väčšia medzinárodná pozornosť. Ale dobrá správa je, že od 2014. až do dnešného dňa tu máme 5 krajín, ktoré zmenili tieto zákony a napríklad Maroko, Tunisko, Libanon, Jordánsko a Palestína, myslíme si, tam ešte nie je to podpísané zo strany prezidenta, ale myslím, že došlo k zmene zákona v Bahrajne. Komisia, ktorá to schváľuje, mm, dostalo sa to už do parlamenta, už sa zača, začína hovoriť aj o To znamená, sú tu určité pozitívne zmeny, je to pozitívne a myslíme si, že keď sa nám podarí takto ľudí osloviť a budeme tu mať tú podporu viacerých, takže to bude prospešné. Teraz sa v rámci equality našho hnutia pozeráme na rovnaké zákony aj v prípade postsovietských krajín. Myslíme si, že to ešte nie je prax rovnakým spôsobom, že to možno e, súvisí s inými otázkami, ale snažíme sa to preskúmať, aby sme mohli potom na základe skúseností z Blízkeho východu potom postupovať aj v týchto krajinách a dosiahnuť sa do, dostať sa do iných krajín. Ďakujem. Ďakujeme pekne za tieto zaujímavé vystúpenia. A teraz prosím kolegovia v sále, prosím, chcete položiť otázky? David Martin, prosím. Ďakujem za tieto všetky tri prezentácie. V istom ohľade to bolo veľmi zaujímavé. Chcem sa spýtať e, e, Jackie, ale takisto sa moja otázka bude týkať všetkých žien. My sa zameriavame v koncipovaní zákonov správnym smerom, ale čo je podľa vás ten spúšťací mechanizmus na zmenu, konkrétne napríklad v Maroku? Myslíte si, že to je ten istý e, západný nátlak, keďže my sa snažíme presadzovať v úvodzovkách tie naše západné hodnoty. Možno nás e, v istej miere obvinujú z toho, že sa snaži, snažíme presadzovať tieto naše e, hodnoty. Čiže čo by ste povedali, čo je teda tým spúšťacím mechanizmom? Je to možno otázka vzdelávania, alebo so, sú to doho, dohovory Organizácie spojených národov, sú schopné naozaj privodiť rozdiely tým, že by došlo teda k zmenám vo vnútri krajiny. Ja viem, že nie je jednoduchá odpoveď na túto otázku. Aj ja by som chcel položiť otázku. Súvisí to s hnutím Me Too. Vyšlo to vlastne ako iniciatíva z Hollywoodu no a spôsobilo to e, veľký rozruch a všade na svete. Teraz e, máme aktivistov. Varianty máme aj v iných jazykoch, napríklad v Španielsku. Aký vplyv má toto hnutie? Viete o tom niečo? Má to istý dopad. Napríklad vo Francúzsku boli dosť veľké reakcie, zapojili sa napríklad eh, herečky Catherine Deneuve napríklad. Skonštatovali ste, že toto hnutie malo dopad na vašu prácu, konkrétne na legislatívu v týchto krajinách. Dalo by sa povedať, že v priebehu tejto kampane došlo k nejakej väčšej organizovanosti. Myslím si, že táto iniciatíva trvá 6-7 mesiacov. Niekto sa nehlási o slovo, takže Poprosím teraz eh, kolegu Sančeza, eh, ktorý je zodpovedný za ESVČ, za túto oblasť, tak ho poprosím, aby sa ujal slova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. My máme úplne jasné stanovisko. V tom rade sa chcem poďakovať všetkým trom rečníčkám, e, ktoré nám predstavili veľmi znepokojujúce čísla, zachádzali do detajlov v súvislosti s jednotlivými krajinami. Vážený pán predsedajúci, treba jasne povedať, že násilie páchané na dievčatách a ženách patrí ku e, najhorším porušovaniam ľudských práv na svete. Máme tu veľmi znepokojujúce čísla, štatistiky, ktoré sme práve počuli a tie poukazujú na to, že skôr vidíme e, vývin späť, pokiaľ ide o práva žien a detí. A musíme sa pozrieť, aby sme dosiahli väčšiu rovnosť mužov a žien. Skutočnosť, že Európska únia vstúpila do istambulského dohovoru je správnym krokom. Je to dôležitý medzinárodný právny nástroj, na ktorom sa bude zúčastňovať Európska únia, ale existujú aj ďalšie dohody tohto typu. Uvedomujeme si, že ratifikácia ešte prebieha a Európska únia vyzýva členské krajiny, aby ratifikovali túto konvenciu. Dobre, budem stručný Chcem povedať, že Európska únia sa zasadzuje za práva žien, teda v zmysle toho plného rozvoja žien a detí na celom svete, takisto v konfliktných situáciách, ako aj v stabilných situáciách, tým, že používa všetky nástroje, ktoré e, sú k dispozícii. Takže Európska únia sa zasadzuje za odstránenie každej formy diskriminácie páchanej na ženách, aby tento fenomén patril minulosti. Ja si myslím, že Európska únia je e, vzorom, pokiaľ ide o ciele 2030. A v tomto ohľade sú dôležité výzvy, kde ide o ľudské práve, práva všetkých, ale osobitne dievčat a žien. Veľmi sa tešíme, že je tu medzi nami zástupkynia Vysokého komisára, Spojené národy Európska únia spolupracujú pri investíciách, ktoré sú určené na boj proti týmto formám násilia proti sexuálnemu obťažovaniu, proti obchodovaniu s ľuďmi a proti sexuálnemu obťažovaniu. Na to s obnosom 500 miliónov eur. Takže táto iniciatíva je takto dotovaná iniciatíva EÚ a OSN e na realizáciu týchto záväzkov OSN a EÚ, aby to bolo ďaleko viditeľnejšie ako v minulosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme Jackie a Dima za naozaj zmysluplné prezentácie ozaj domáce násilie je rakovinou našej spoločnosti. Paula, začnem tým, čo ste povedali vy, že v období 2013-2017 bol mierny nárast zákonov, ktoré sa zaoberali práve týmto násilím páchanom na ženách. Je to finančná otázka, pokiaľ ide teda o právnu ochranu. Sú teda ľudia, právnici, ktorí zastupujú ženy. Keď sa pozrieme na túto osobitnú oblasť. Potom je tu ešte otázka krajín, ktorí, ktoré nepodpísali chartu alebo že nemajú žiaden dialog s OSN a ako ich primeť k tomu, aby podpísali chartu. Nadviažem na poznámky kolegu. Súhlasím s tým, že Európska únia je priekopníkom, hlavne pokiaľ ide o e, rodové otázky. Mnohé krajiny zatiaľ nemajú teda nedávajú rovnaké finančné prostriedky pre túto oblasť. Takže to je taká dosť nešťastná situácia. David Martin e, pôsobí vo výrobe INT, ale pozrieme sa na dohovor e, ILO. Chcem sa spýtať, do akej miery venujeme e, pozornosť tým, ktorí boli obeťami e, sexuálneho obťažovania. Že moja otázka na vás všetkých je, čo viac môže urobiť Európsky parlament, <laughs> respektíve konkrétne poslanci, pokiaľ ide o e, zabezpečovanie toho, aby sme mali väčší náraz počtu zákonov, ktoré sa zaoberajú E, sexuálnym obťažovaním a násilím páchanom na, žela, na ženách. Mnohé ženy e, pracujú v silných ekonomikách, takže bolo by dobre, keby ozaj prešli zákony, ktoré by zastavili domáce násilie a násilie páchané na ženách. vedieme dialog s týmito krajinami. Môžeme ho ešte zintenzívniť. Ďakujem pekne. Máte ešte, prosím, ďalšie otázky? Nie? Zdá sa, že to nie je. Tak, takže by som poprosil zase naše účastničky panelu. Začneme v v opačnom poradí ako prvá Jackian. Ďakujem za všetky položené otázky. Teda čo môže spraviť Európska únia? Ja si myslím, že dôležité je partnerstvo, výmena informácií. Myslím, že Európska únia nielen slovami má viesť, ale praktickými e, príkladmi. A nepotrebujeme iba ratifikáciu, ale vykonávanie. Ďalej je dôležité, aby sme sa pozreli na to, aký je k nám iný prístup, aké je rozdielne naše, aké rozdielne sú naše, naše mzdy, tak sú určité e, stereotypy. No, zdávam sa, že sa musíme pozrieť spolu na všetky tieto otázky, musíme ich riešiť. Nemyslím si, e, že nie takto, ako som e, povedala, výmena informácií, financovanie, ďalej veľa môžu spraviť v regiónoch jednotlivé občianské spoločnosti. Zákony nie sú jedinou vecou. Ja si myslím, že ak e, nemáme zákon, ktorý by sa týkal E, napríklad z nás znásilňovania, ale upozorňuje to na hodnotový systém spoločnosti. Myslím si, že tieto zákony stanovujú hodnotový systém pre danú krajinu a môže viesť aj ku zmene hodnot. No a myslím, že teda to hnutie Me Too upozornilo, že teda toto násilie sa pácha aj v západných krajinách. Niektoré otázky sa stali súčasťou obrazu sveta. Je dôležité, aby sa o nich diskutovalo a treba ich riešiť e, spoločne. Myslím si, že to je iba začiatok. Nemali by sme iba poukazovať na veci. To je prvý krok, ale musíme spolupracovať na tom, ako fenomény, tieto negatívne e, systémy, e, tie negatívne javy zastaviť. Teraz e, Dima jaret. nadviažem na tie prvky úspechu. Iste si všetci uvedomujete, že e, to domáce násilie e, nie je jediným fenoménom. Vidím veľké problémy vo vidieckých regiónoch, niekde sa veľmi mlčí, takže tam potom chápeme tie rôz, rôzne úrovne, kde sa musia privodiť zmeny. Teraz súhlasím že kino, pokiaľ ide o my tu hnutie, budem skôr hovoriť ako žena, a nie ako predstaviteľka Komisie pre ľudské práva. Takže nebudem si pýtať povolenie, ale ujmem sa slova. Jedným z pozitívnych dopadov je to, že to viedlo ku e, aspoň teda e, k tomu, že sa naozaj prípady dostali pred e, súd v prípade, ak e, funguje teda e, súdny systém, ak sa tam dostanú jednotlivé prípady, tak to má veľmi e, dobrý vplyv, ako sa pohnúť pri týchto veciach ďalej. No a potom pokiaľ je to vašu otázku, ako povzbudiť krajiny, ktoré zatiaľ ešte nemajú zákony, ktoré by sa zaoberali bojom proti e, násiliu páchanom na ženách. Konkrétne moja kolegyňa spomenula už pri paneli možnosť pre iné členské štáty, aby e, ratifikovali tieto dohody v prípade, ak ich ešte neratifikovali čítanie ZDAV. E, ďalej, e, potrebujeme nezávislých expertov, ktoré tvoria špeciálne týmy a máme tam osobitného spravodajcu, ktorý sa zaoberá násilím páchanom na ženách. Nezávislý expert napríklad funguje v Sudáne. Momentálne bol v Sudáne, práve sa vrátilo zo Sudánu a hovorilo práve, že v právnych nástrojoch v tejto krajine existuje veľká medzera e, v zákonoch a tretí mechanizmus na zvýšenie, na zintenzívnenie dialogu a na ratifikáciu. Všetky krajiny diskutujú, to je ďalšie možné fórum. A čo môžu spraviť poslanci? teda v prospech e, zvyšovania počtu e, zákonov. Je dôležité, aby sme rešpektovali e, ZDAF. Ďakujem, to bolo z mojej strany všetko. A ako posledná poprosím alebo spýtam sa my, pred Koncom e, minulého roku bol prvý, prvá, prvá návšteva výboru v Sudáne. E, diskutovali sme aj diskrimináciu a tiež ďalšie témy, napríklad náboženskú slobodu. A odišli sme s dojmom, že poslanci sudánsky, ktorých sme stretli, by s nami radi spolupracovali, aby zlepšili e, veci. Boli sme vlastne pozitívne prekvapení týmto e, otvorením z ich strany. Chceli sme vidieť konkrétne kroky v rámci tohto dialogu. A posledná rečnička, pani Tavareš, ktorá má možnosť odpovedať e, na otázky ktoré, ktoré dostala. Ne, nemáte žiadne e, obmedzenia. Tiež budem odpovedať v e, poradí otázok. Otázka, čo vedie k pretlačaniu reforiem a zákonov. E, skúsenosti a výskum zvonka, zvnútra nám ukázal výsledky. Naša posledná správa sa pozerala, kde Eh, boli poprvýkrát prijaté zákony pre domáce násilie. Robili sme štúdiu o počnú s rokom 1990 do, eh, až tohto obdobia. Pozerali sme súlad s medzinárodnými dohovormi k ochrane ľudských práv, eliminácia násilia a videli sme eh, veľký rozdiel alebo veľké, veľký rozmach príjmania nových zákonov po týchto medzinárodných alebo regionálnych dohovorov. Takže Medzinárodné dohovory zohrávajú veľkú úlohu, eh, ale takisto nútia krajiny ratifikovať a internalizovať predpisy a mandáty. Ďalšia veľká oblasť, veľký posun, ktorý vnímame, ako spomenuli kolegovia, je, je taká tá snaha byť vzorom Subsaharská Afrika a organizácie ľudskoprávne. E, tu možno vidieť trend veľkého zdieľania informácií. Veľmi často e, to vedie k lepším údajom, väčšiemu počtu údajov, ktoré sa môžu poskytnúť e, vládam, aby to malo väčší dopad na politiky, ktoré sa príjmajú, aby sa znížilo ubližovanie komunitám, aby sa vzdielali informácie, e, otázky, ako, aké výkony podávali ďalšie krajiny. E, je to tiež trend, pokiaľ ide o príklady v regióne, čo hodla kolegyňa o odvoraním, stiahnutím z, um, zákonov, keď ide o, o postihovanie um, tých, ktorí znásilňovali ochrana obetí. Všetko to práve e, môže sa riešiť tým, že viaceré krajiny v regióne idú e, sú vzorom alebo nasledujú určitý príklad. Je to cesta, ktorá sa veľmi pozitívne dá vnímať. Sú tu však určite iné a rôzne spôsoby, ale vytváranie povedomia o dopadoch zvnútra i zvonka v týchto oblastiach Ďalej, pokiaľ ide o hnutie mýtu a dopady, podľa mňa, pokiaľ ide o e, otáz, alebo v prvom rade treba vytvárať povedomie, e, pracujeme v tejto oblasti, vo všeobecnosti ľudia tvrdia, že veľmi často v minulosti ani len nevedeli, že svojím spôsobom páchali e, sexuálne e, obťažovanie, teda informácie o tom, čo vlastne E, tvorí e, podstatu takéhoto správania, e, teda vytváranie osvety, informácií. To, to sú teda prvé kroky. Tiež to kladie väčšiu záťaž na spoločnosti s cieľom viesť k záväzkom, predchádzať príjmať kroky, keď vyvstanú takéto prípady. Hoci v minulosti tomu tak nebolo, množstvo týchto prípadov e, sa nám objavuje teraz, hoci sa nedeli v minulosti jednoducho neboli nadnesené. Ide o chápanie tých tém a chápanie toho, že tu, uh, uh, treba reagovať, vytvára to prostredie, kde sa to potom bude menej tolerovať. To je prvý krok, vytvárať takéto chápanie, že sexuálne e, obťažovanie vedie k rodovým e, rozdielom, priepastiam. To má veľké dopady, ktoré e, môžu dopadať na pracovisko, na celú spoločnosť. Tieto aspekty len zvyšujú dopad a snahu o zmenu. Myslím si, že pokiaľ je o vysvetľovanie, príjmanie zákonov, a nárast Eh, ochrany žien. Neviem, či tá presiedka to jasne demonstrovala. Ja som chcela avizovať to, že hoď sa príjmajú eh, zákony, pozeráme sa eh, počet žien, ktoré nie sú chránené a znižovanie bol, bolo dosť pomalé. Takže väčším príjmaním zá, lepších zákonov sa dá očakávať viac žien, ktoré môžu mať ochranu kvôli tempu reforiem, kvôli e, rastu populácie. My chceme väčší počet e, e, žien, ktoré budú chránené zákonmi, hoci je tu neustálej trend príjmania novej legislatívy a pokiaľ je, čo môže urobiť Európsky parlament, len avizujem to, čo spomenuli kolegovia, zabezpečovať, aby krajiny ratifikovali dohody aby sa zaviazali a aby sa držali záväzkov a aby boli e, príkladom, aby sa tlačila vpred tá agenda, aby o tom vedeli na najvyšších úrovniach. Toľko myslím si moje odpovede na otázky. Ďakujem ešte David Martin, ktorý si vyžadal slovo. Nie je to ďalšia otázka, Soraya Post chcela len uh, avizovať, že veľmi ju zaujímala uh, eh, tú, túto tému a nepodarilo sa jej zvrátiť z iného hlasovania v inom výbore. Poznáme naše eh, obmedzenia. Paralelne máme viacero výborov a sme nútení behať medzi nimi v tejto budove. Ja by som chcel podekovať našim e, panelistkám i ďalším účastníkom. Veľmi zaujímavá rozprava. Myslím si, že je to jedna z tých príležitostí vymeniť si e, názory k týmto zložitým témam. Určite sa k tomu ešte vrátime tento rok. A ja dúfam, že diskusie medzi parlamentom a ďalšími organizáciami ktoré sú tu dnes zastúpené, bude pokračovať. Všetkým vám chcem teda poďakovať. Tu musíme zastaviť naše e, úvahy. E, trvalo nám to kratšie a budeme pokračovať 14.30 výmenou názorov e, týkajúcou sa e, misie alebo stretnutia EÚ, Mexiko. Teresa Jiménez nám bude hovoriť na túto tému.